Nasledujúci bod na programe schôdze je spoločná rozprava ohľadom spoločnej obchodnej politiky. Najprv odozdávam slovo na 4 minúty prvej spravodajkyni pani Quisthout Rowell. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, ako všetci viete, moc Európskeho parlamentu e, porastla e, v dôsledku Lisabonskej e, zmluvy. Znamená to, že delegované právne akty a vykonávacie postupy sa posilnili. Výsledkom tohto je, že veľa nariadení v oblasti obchodnej politiky a mm, ich postupy sa museli eh, prispôsobiť novému právnemu rámcu. Tento veľký balíček Omnibus 1 obsahuje viac než 20 nariadení, ku ktorým patrí aj antidumpingové nariadenie a protisubvenčné po dlhom zákonodárnom postupe a veľmi intenzívnych trialogových rokovaniach sme sa už v júni zhodli na politickom kompromise. Nebol to jednoduchý proces, ale na konci sme našli dobré riešenie. Chcela by som teraz zdôrazniť ešte pár prvkov. Poprvé, až e, dokonca úloha členských e, štátov e, bola vlastne sporná. Rada chcela členským, pre členské štáty možnosť vo všetkých oblastiach sa vyjadrovať. Nazvala to Info Plus Parlament však trval na jasnom uplatňovaní Lisabonskej zmluvy a teda aby sa zachovala inštitucionálna rovnováha v obchodnej politike. Minimálne požadoval parlament, aby členské štáty nedostali e, žiadne právo zachádzajúce nad e, rámec status quo. E, v konečnom dôsledku parlament bol posilnený Lisabonskou zmluvou v, z pôvodného návrhu komisie to e, vôbec nevyplývalo pôvodne. A e, z týchto východiskových pozícií sme sa dopracovali k e, našej spoločnej dohode. Parlament v rokovaniach úspešne sa presadil proti požiadavke komisie antidumpingové, antisubvenčné postupy predlžiť 18 mesiacov E, ostávame pri 15 mesiacoch a je to dôležité, pretože na to, aby e, sa mohol zahájiť nejaký postup, by sme mali čo najrychlejšie právnu istotu. Po tretie, mohli sme zabezpečiť, e, že politický kompromis v v prípade Južnej Korei sa stane uh, um, uh, inšpiráciou pre všetky uh, ostatné uh, podobné dohody a rozhodnutia. Pri predbežných alebo časovo ohraničených rozhodnutiach treba uplatniť poradný postup. Keďže je tu veľký počet e, e, legislatívnych aktov, ktorý sa týka Omnibus 1. Je tu e, potreba konsolidovaného znenia, ktoré by bolo prehľadnejšie pre užívateľov, aby sa zvýšila čitateľnosť textov. Preto e, sme sa dohodli, že komisia do júla 2014 vypracuje konzultované znenie. Okrem toho by som chcela poukázať na prepojenie medzi omnibusom a modernizáciou obchodnej ochrany a správa kolega Frisofa Fielnera Omnibus 1 obsahuje e, viacero e, zmien postupov e, v oblasti antidumpingovej a podobne. My sme tu prispôsobili iba postupy a nie jadro obchodnej ochrany. Tohto sa nechceme dotýkať, keďže to chceme ponechať, aby sa to riešilo v tom správnom kruhu, kde je to potrebné. Sme teda spolo, spokojní s kompromisom, ktorý sme našli a ja verím, že aj plénum um, silne tento kompromis podporí. Ešte jedna pod, posledná veta. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali rokovať zo strany komisie aj rady. A chcela by som poďakovať aj kolegovi eh, Lightfriedovi. My sme Omnibus 1 a 2 eh, paralelne a kolegiálne e, prepracovávali. Bola to naozaj veľmi príjemná spolupráca. Ďakujem pekne pani Kvistov durovol a teraz 4 minúty bude mať slovo druhý spravodajca, pán Lightfried. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť radšej po nemecky. Moju španielčinu by nikto nerozumel a e, e, nedávala by ani zmysel. Ja môžem eh, kompliment iba eh, odovzdať naspäť. Eh, mojej kolegyni naozaj to bola veľmi príjemná spolupráca pri našich oboch správach. Chcel by som sa im tiež poďakovať. Chcel by som tiež poďakovať ostatným kolegyňam a kolegom, ktorí pracovali s nami na tejto téme a obzvlášť tým, ktorí sa nikdy nevymenovávajú, teda spolupracovníkom sekretariátu, ktorí naozaj tu, robili tu vykonali tú hlavnú prácu, obzvlášť pani Mašiková a pani Okýv, ktoré nám boli naozaj veľmi nápomocné. Lisabonská zmluva viedla k tomu, že Európsky parlament v oblastiach vonkajšieho obchodu sa stala zákonodárcom a aj orgánom, ktorý schvaluje a príjma Ehm, príslušné zmluvy. Lisabonská zmluva sa často podceňuje, ale ehm, vlastne zmenila tým ehm, obchodnú politiku EÚ. Tí, ktorí sú proti Lisabonskej zmluve, sú proti demokratizácii a parlamentarizácii obchodnej politiky. To je nesprávne a komu to doteraz nie je jasné, tak tomu sa asi vôbec nedá už pomôcť. A teraz k e, téme Omnibus 2. Išlo o to, aby starý komitologický postup e, po Lisabonskej e, zmluve sa zmenil moderným spôsobom, tak aby Európsky parlament mohol aj správnym spôsobom spolupôsobiť. To trvalo to dlho, 4 roky. Z môjho pohľadu to je príliš dlho, ale žiaľ, nedalo sa to urobiť rýchlejšie čo bolo pre nás dôležité pri týchto rokovaniach e, s radou. Išlo o to, že pri delegovaných právnych aktoch e, sme tu vyrokovali e, správne lehoty na to, aby Európsky parlament mohol zamietnúť tieto právne akty. Na tom nám záležalo a pre mňa bolo zvlášť dôležité, aby Európsky parlament nebol zainteresovaný iba do toho príjmania, ale aj do vzniku delegovaných právnych aktov. To bolo značne sporné, viem, že komisia tam mala obavy, takisto aj rada, ale ja myslím, že boli nesprávne. Ak ste zainteresovaní od začiatku a poznáte argumenty a e, stojíte pri zrode delegovaných aktov, tak na konci je samozrejme tiež jednoduchšie povedať áno a celá záležitosť je menej komplikovaná napokon. A napokon sme sa zhodli s radou, že určité e, naliehavé alternatívy pre komisiu sú potrebné, iné e, treba spýtovať. A napokon myslím, že aj v tejto oblasti sme sa dopracovali k dobrému výsledku. Vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ja tiež dúfam a pripájam sa v tomto k mojej kolegyne, že táto e, správa e, zajtra získa e, veľkú väčšinu hlasov a posunie nás veľký krok ďalej vpred v oblasti európskeho zákonodárstva. Sú to veci, ktoré navonok nie sú až také zaujímavé, ale Ehm, sú veľmi, sú veľmi zložité, zložité sa s nimi zaoberať, ale sú potrebné. Potrebujeme tieto zákony preto, aby Európsky parlament fungoval, aby európske zákonodárstvo fungovalo a napokon, aby niečo zmysluplné mohlo vzniknúť v mnohých oblastiach obchodnej politiky. Preto je dobre, že sme sa dopracovali k tomuto výsledku. Ďakujem. Gracias, Ďakujem pekne pánovi Lajkfiridovi a teraz mene komisii Odovzdávam slovo pánovi komisárovi Mimicovi. Thank you, President, honorable members of the European Parliament. Commissioner de Gucht is unfortunately... Ďakujem pekne, pán komisár de Gucht. Je žiaľ eh, dnes eh, na zasadnutí s jeho pacifickými eh, tichomorskými kolegami a keď ide o to, čo povedala pani Kvistodrovou a pán Leichfried spolu s predsedom výboru pánom Morejrom, by som chcel najprv všetkým poďakovať za túto spoluprácu. <clears throat> Pokiaľ ide o túto záležitosť, toto rozhodnutie by malo e, upraviť podmienky európskej obchodnej politiky s ohľadom na nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy. Ide o text, ktorý predchádza, teda ide o doporučenie k druhému čítaniu a teda smerujeme ku konci legislatívneho procesu v súvislosti s trialogom a s jeho výsledkami 11. E, júla. Európsky parlament žiada o podporenie, podpor, podporenie stanoviska v druhom čítaní. Ten text zodpoveda tým výstupom trialógu a je plne podporovaný takisto komisiou podporením pozície rady v tom prvom čítaní umožníte to, aby obidva akty vstúpili do platnosti a mohli začať byť implementované. Ako si určite spomínate, to, že sme dospeli k tomuto bodu legislatívneho procesu vôbec nebolo jednoducho. Trvalo nám to dlho, možno až príliš dlho. Trvalo to tri roky ktoré uplynuli pred eh, tým schválením a v konečným vstúpením do platnosti. Takže my eh, súhlasíme zároveň s tým, že bolo potrebné urobiť mnoho ústupkov na oboch stranách, aby bol dosiahnutý kompromis. Zároveň by som vás chcel uistiť o tom, že komisia sa snažila eh, jedna čo najrychlejšie to aby sme mohli dosiahnuť tento bod. A zároveň je však potrebné povedať, že prijatím obidvoch obi nariadení Európsky rámec obchodnej politiky prechádza ďalšou dôležitou zmenou v súvislosti s Lisabonskou zmluvou a s právom implementačnej právomoce sme nastolili novú inštitucionálnu rovnováhu, ktorá ošetrí príjmanie um, delegovaných aktov v rámci obchodnej politiky. A to je veľký úspech. Tým, že nastavíme tieto nové postupy, tak budeme mať možnosť jednať rýchlo pri realizácii spoločnej politiky a efektívnejšie napomáhať európskym hospodárskym subjektom. Zároveň to zjednoduší naše rozhodovacie procesy a vďaka tomu budeme môcť jednať oveľa rýchlejšie, oveľa včasnejšie a budeme môcť získavať oveľa väčšiu dôveryhodnosť na medzinárodnom poli. Zároveň by som chcel potvrdiť vyhlásenie komisie, pokiaľ ide o trialóg. Komisia teraz pristúpi ku kodifikácii príslušných nariadení tým, že príjme dva balíčky omnibus. Tak ako to bolo odsúhlasené, tento proces by mal byť zahájený najnieskôr 1. júna 2014. Budeme sa snažiť naďalej zle, mm, mm, transparentnosť tohto procesu a zároveň aj v mene komisára de Guchta dovolte mi ešte raz poďakovať spravodajcom a celému parlamentu za ich prácu na celej tejto veci. Komisia bude naďalej konať hm, a postupovať čo najrychlejšie, aby sme zaistili včasné fungovanie tohto rámca. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci a teraz budú sa e, vyjadrovať rečníci v rámci politických skupín. Najprv za EPP. Dve minúty, pán Kaspar. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Najskôr by som chcel pánovi Rovoltovi a Leichtfriedovi eh, zablahoželať to, čo tu oni vypracovali za posledné mesiace spolu s tieňovými spravodajcami je veľmi kvalitné a dúfam, že túto tému ešte stihneme uzavrieť. O čo ide v delegovaných právnych aktoch? Ide o to, že komisiu splnomocníme, aby bola šťastie e, činná ako zákonodarca. To ale pre nás znamená viac zodpovednosti, pre nás všetkých, pre nás ako zákonodarcov to znamená, že pri každom zákone v obchodnej oblasti si musíme klásť otázku, čo chceme upraviť my ako zákonodarci a ktoré detaily prenecháme na komisiu. Práve pri nástrojoch ochrany obchodu nás táto téma bude intenzívne zamestnávať v ďalších týždňoch. Pre komisiu to bude otázka, čo bude e, upravovať delegovanými aktami a ako detailne. Želám si, aby Európska komisia na rozdiel od iných projektov e, zákaz e, žiaroviek alebo úprava množstva splachovanej vody. Myslím si, že komisia by sa mala naozaj sústrediť na tie podstatné veci a nemala by komplikovať veci dodatočne delegovanými aktami. Po tretie, my ako kontrolný orgán a zákonodarca by sme sa mali v budúcnosti zamýšľať nad tým, ktoré delegované akty komisia akceptujeme, ktoré výhrady predložíme vo výbore a ktoré témy si môžeme s komisiou ešte vyjasniť vo výbore a ktoré témy sú tak závažné, že budú musieť ísť na plenárku. Zajtra budeme hlasovať aj o delegovaných aktoch a myslím si, že aj GSB Plus e, je jeden príklad témy, ktorá nemusela ísť na plenárku. Toto mohol kľudne vyriešiť výbor. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí pracovali na tomto spise. Dúfam, že všetky inštitúcie budú tú dodatočnú zodpovednosť v obchodnej oblasti dobre vykonávať. Ďakujem pekne pánovi Kasparovi a teraz za socialistov vystúpi na dve minúty pán Morejr. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia. Pán Kaspari povedal konečne po štyroch rokoch od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy tento legislatívny balíček Omnibus 1 a 2 umožnia zosúladenie legislatívy Európskej únie s novými pravidlami zmluvy v oblasti vykonávacích a delegovaných aktov. To je taká malá revolúcia v rámci Lisabonskej zmluvy, ale potrebovali sme na to až 4 roky, aby sme zosúladili túto zmluvu. Takže je to dobrá vec, pozitívna vec pre Európsku úniu, ale trvalo to príliš dlho. Toto omeškanie v záveroch legislatívneho procesu to je e, vec, z ktorej by sme sa mali poučiť, aby sa to v budúcnosti už neopakovalo. Je potrebné, aby rada pozmenila takisto svoje postupy, aby mohla zareagovať v rozumnom čase na potreby občanov ako aj podnikov v EÚ. Od prvej chvíle je potrebné, aby tento rokovací mandát, ktorý bol, bude udelený, bol flexibilný, aj keď naše mandáty sú tu od schválené na plenárke. Je potrebné toto mať v rámci medziinstitucionálnych eh, rokovaní. Je potrebné sa vyhnúť eh, zbytočnej mm, eh, tvrdosti, zbytočnej neflexibilnosti. A napriek tomuto sme sa nám podarilo dosiahnuť veľmi úspešný a dostatočujúci výsledok vo viacerých otázok, najprv e, pokiaľ ide o e, jasné rozlíšenie medzi vykonávacími a delegovanými aktami, ktoré sú o to dôležitejšie, že parlament má len kontrolnú úlohu v rámci tej prvej kategórie. E, takisto aj pokiaľ ide o využitie konzultatívneho procesu a preskúmanie v rámci komitológie a takisto aj oveľa dlhšie lehoty potrebujeme na to, aby sme mohli preskúmať e, tie veci, ktoré boli, budú spochybnené. Bol to legislatívny proces, ktorý bol veľmi komplikovaný a ja by som chcel verejne ako predseda výboru pre medzinárodný obchod poďakovať našim dvom spravodajcom za ich nasadenie, za ich úsilie. A ešte raz by som chcel poďakovať takisto aj írskému predsedníctvu rady ktoré umožnilo to, aby sme uzatvorili tieto rokovania. Takisto chcem poďakovať aj komisii za jej ducha spolupráce, za to, že sa nám podarilo nájsť tieto riešenia a chcem poblahoželať všetkým. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďakujeme pánovi Marejrovi a teraz v mene Alde bude hovoriť na dve minúty pán Rinaldi. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia, pán profesor Moreira, predseda nášho výboru má naozaj pravdu. 4 roky na to, to, aby sa nám podarilo dosiahnuť e, toto, to je príliš veľa. E, samozrejme, ja e, vítam a blahoželám našim spravodajcom, ktorí sa toto podarilo, ktorým sa podarilo završiť tento trialog, túto dohodu spoločne s komisiou a s radou. Na základe nových kompetencií, pokiaľ ide o medzinárodný obchod Lisabonskej zmluvy, môžeme tým pádom vyjasniť body, pokiaľ ide o delegované akty akty. Okrem tohto, okrem toho, čo bolo dosiahnuté v rámci dohody, myslím, že by sme mali si uvedomiť, že ešte veľa toho máme čo urobiť, nie len cez tie potrebné pravidla, normy, ale takisto aj pokiaľ ide o vzájomný rešpekt a vzájomnú dôveru, ktorú komisia a rado, ra, rada musia oveľa viacej prejavovať voči parlamentu a takisto aj naopak. Výbor pre zahraničný obchod, my sme, e, nám sa vždy podarilo e, veľmi zodpovedne pracovať e, s týmito inštitúciami. Pokiaľ ide aj o niektoré posledné záležitosti, napríklad otázku delegovaných aktov, jediný akt, ktorý sa týka 19 nových krajín, ktorí majú k dispozícii túto novú schému EMS, myslím, že budeme potrebovať aj zo strany komisie oveľa väčšiu spoluprácu. V každom prípade prípade tento konzultačný proces e, je naozaj veľmi potrebný a to z dvoch dôvodov. Na jednej strane, iste, tá rýchlosť, to, že potrebujeme to čo najrychlejšie uzavrieť v rámci nejakej lehoty. A, namiest, a, a okrem teda týchto našich dohôd v rámci inštitúcií máme rôzne e, profesionálne kategórie. E, tí, ktorí očakávajú e, výsledky našej práce, ktorých musíme konzultovať, čiže zastupcov rôznych profesí, pretože medzinárodný obchod tam máme, mm, to, to, to je oblasť, ktorú potrebujeme e, ešte viacej stransparentniť. Preto je to aj veľmi dôležité, ale nemali by sme sa uspokojiť iba s týmto. Ďakujem, ďakujem pekne pán Rinaldi a teraz odozdáme e, slovo ďalším rečníkom a teraz dve minúty pán Jakolino. Grazie, Ďakujem, pán predseda Všetko je dobré, čo má dobrý koniec, ako povedali už kolegovia vo svojich e, vstupoch. Ďakujem e, obom spravodajcom za ich nasadenie. Teraz sa nachádzame vo finálnej fáze. Ide tu e, skutočne o významné zlepšenie legislatívnych postupov v oblasti obchodnej politiky Budeme tu mať lepšie definované pravidlá, treba zvýšiť totiž to konkurencieschopnosť našich podnikov, posilniť našu obchodnú politiku a je to potrebné aj v súvislosti s inými dôležitými témami. Komisia sa dnes, výbor pre medzinárodný obchod sa dnes zaoberá takýmito oblastiami. E, vidíme e, v tomto šancu pre európske firmy, ktoré trpia e, vplyvom subvencií tretích štátov. Dúfame, že teda pre, import, pre do, do, dovozcov a vývozcov sa tým zlepší situácia. Lisabonská zmluva dáva aj obchodnej politike e, väčšiu e, úlohu, pokiaľ ide o e, inštitúcie EÚ. Potrebujeme tu preto jasné a presné jednotné pravidlá. Potrebujeme obchodnú politiku, ktorá by pomáhala aj malým a stredným podnikom. Preto Ehm, vítame obe odporúčania, pretože práve tieto predstavujú jasné pravidlá v antidumpingovej e, oblasti a budú pomáhať e, v oblasti e, obchodných politík. Pomôže to odstraňovať nekalú prax v tejto sfére a pomôže to zostať nám konkurencieschopný na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ ide o bilaterálne medzinárodné e, zmluvy, e, chceme e, garantovať jedno, unilaterálny kontext, kontext tejto oblasti a chceme takisto aj privítať skutočnosť, že parlament v tejto súvislosti bude mať jasnejšie definovanú úlohu. Ďakujem pekne, pán Jakolíno. A teraz odozdáme slovo rečníkom v rámci KHDI a teraz odozdáme slovo pánovi bankierovi na jednu minútu. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážení kolegovia a kolegyne. Jedna maďarská múdrosť hovorí o tom, že dobrá práca si vyžaduje svoj čas. A ja dúfam, že Navrhnuté, navrhnuté právne akty budú konečne schválené. Trvalo to 4 roky, to je veľmi dlhý čas. Chceli sme samozrejme postupovať dôkladne, ale dúfame, že tieto nové pravidlá budú trošku flexibilnejšie a efektívnejšie. Potrebujeme to naliehavo, pretože Inak budeme znevýhodnení vo veľkom konkurenčnom boji. Bohužiaľ, nové pravidlá, nové doložky, nové ochranné opatrenia prídu. Komisia v mnohých oblastiach získala nové a významné právomoci a preto je veľmi dôležité, aby sme mohli skúmať a kontrolovať aktivity komisie aj v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Banky. A teraz má slovo pán komisár Mimica. Thank you, Mr. President. Honorable... Ďakujem, pán predsedajúci. Poslanci, poslankyne, nechcem zachádzať do detajlov, ale zdôrazním, že prijatím interinstitucionálnej dohody komisia bude teraz schopná rýchlejšie reagovať na obranu európskych záujmov, bude zároveň mať aj posilnenú spoluprácu inštitucionálnych partnerov. Tým, že príjmeme tieto dve nariadenia, Európska komisia bude očakávať implementáciu nových pravidiel začiatkom roku 2014. Dúfame, že aktivujeme rozhodovacie a komunikačné kanály podľa nového rámca Existuje teda nová štruktúra a s touto novou štruktúrou budeme naďalej monitorovať fungovanie systému, aby bol efektívnejší, čitateľnejší aj pre našich občanov. No a na záver poviem ešte, že oceňujem Európsky parlament a to, že to berie ako naliehavú záležitosť, e, najmä v týchto časoch e, veľmi intenzívnej legislatívnej činnosti. Gracias, Ďakujem pekne pánovi komisárovi a teraz odozdávam slovo spravodajkyni pani Quistot Rodbull. Ďakujem pán predsedajúci, ďakujem pánovi komisárovi za vysvetlenia. Budem veľmi stručná. Právomoci pre obchod podľa Lisabonskej zmluvy sa dostali konečne do Mm, demokratických rúk. Toto je niečo nové pre náš kontinent. Toto môžeme len zdôrazňovať. A myslím si, že je ironicky, ironické, keď niekto hovorí, že to trvalo veľmi dlho. Komisia chcela ponechať všetko tak, ako bolo. Rada chcela ešte viac nových kompetencií a obe inštitúcie sa čudovali, že parlament povedal, moment, zmluva nám predsa ponúka jednoznačné možnosti a tie chceme využiť. No a v konečnom dôsledku došlo ku kompromisu a to je veľmi dobrá vec. A to znamená aj to, že sme dobre spolupracovali. Pán komisár, pozdravujte odo mňa pána de Guchta. Vy ste povedali, že komisia bude ešte rýchlejšie a lepšie konať. To je pravda. Na to predsa boli aj celé, e, potrebné celé rokovania o Omnibuse 1 a 2. Parlament doteraz bude lepšie monitorovať exekutívu a túto námahavú prácu budeme robiť s veľkou radosťou vo všetkom priateľstve. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na záver Pán Leichtfried, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Obchodná politika EÚ je od e, Lisabonskej e, zmluvy v Nových horizontoch. Je demokratickejšia, parlamentnejšia. Komisia e, teraz je viac kontrolovaná. Môže reagovať rýchlejšie, presne ako hovoríte, a rovnako, rovnako môže sa rýchlejšie stiahnuť. A nástroj obchodnej politiky na európskej úrovni je takisto nástroj sociálnej politiky, to isté ako politika k ľudským právam alebo politika k životnému prostrediu je na tej istej úrovni. Toto sa nám podarilo, sme kompetentní a teraz je na nás, aby sme obchodnú politiku odlišili od tej, ktorá bola predtým tak aby nás čakala trošku iná budúcnosť aspoň v tomto smere politiky. Ďakujem pekne. No, no, no, ¿no? Y se votará mañana a las 12 de la mañana. O tejto téme budeme hlasovať zajtra na poludne. Posunieme sa